bitte. sehr geehrter herr staatspräsident vážený pán prezident lemieux srdečne vás vítam v európskom parlamente je nám skutočne veľkou cťou že ste tu dnes s nami počas dlhých rokov už máte veľmi úzky vzťah e, s Európskou úniou ako prezident veľmi dôležitej členskej krajiny EÚ, ktorá práve za posledné dva roky, hlavne z pohľadu otázok imigrácie, ktoré sa nás týkajú, čelila mimoriadným výzvam, preto vám chceme poďakovať za návštevu, že ste dnes tu, že dnes predstupujete pred nás, pán Plevnilil, Je teda skutočne cťou, že ste tu, že predstupujete pre parlament a dávam vám slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda, ctené poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, vaše excelencie, dámy a páni, je mi dnes cťou a privilegium, že môžem sa vám prihovoriť ako prezident Bulharskej republiky a je mi cťou, že môžem vystúpiť tu v srdci európskej demokracie. Som hrdým proeurópskym prezidentom proeurópskej krajiny My, Bulhari, sme hrdí na to, že sme kotvou stability a že sme motorom pozitívneho vývoja v juhovýchodnej časti Európy. Je našou spoločnou povinnosťou obhajovať európske hodnoty, mieru, slobody, demokracie, ľudských práv, právneho štátu a solidarity. A je našou spoločnou snahou a úsilím pokračovať v tvorbe histórie tak, takým projektom, ktorý znamená jednotu a mier. Ale jednota mier, sloboda sú testované, sú predmetom konfrontácií. Sme svedkami najhoršej bezpečnostnej situácie od konca druhej svetovej vojny. Sme svedkami podstatných rozdielov medzi svetovými a regionálnymi mocnosťami. Národné hranice a medzinárodné princípy sú spochybňované. Sme svedkami oveľa komplikovanejšieho medzinárodného systému, kde svetové a regionálne inštitúcie a mocnosti nie sú schopné predchádzať a riešiť rekordnému počtu konfliktov. V mnohých oblastiach prevládajú vojna a hrozy a teror. Štáty a inštitúcie sa rozpadávajú. Dnes v Európe chápeme, že to, čo sa deje na Blízkom východe alebo v Afrike, ovplyvňuje priamo naše životy tu. Dnes hranice sa vracajú, zaznamenávajú comeback. Tá istá generácia, ktoré sa podarilo zbúrať Berlínsky múr, dnes buduje nové múry v samotnom srdci Európy. Áno, svet e, nie je v rovnováhe v súčasnosti a bude trvať istý čas, dokiaľ nastolíme novú rovnováhu. Vidíme nestabilné regióny, e, oblasti pohraničné, ktoré nie sú bezpečné a takisto konflikty medzi jednotnými etnikami a národmi. Kedykoľvek e, je tu hrozba prepuknutia teroristického útoku. Nikto nie je imunný, nikto nie je bezpečí. Dnes moc v rámci sveta zaznamenáva presun a zmenu. Na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii ruský premiér hovoril pri príležitosti e, prvej studenej vojny, hovoril teda o studenej vojne a hovoril o e, novom období studenej vojny, ktorý stojí pred nami, ale ja dúfam, že táto nová studená vojna sa nenaplní a že nebudeme žiť v časoch novej studenej vojny, že skôr e, budeme E, žiť e, v časoch studeného mieru. Pred dvoma rokmi v rámci takej malej bezpečnostnej konferencie som poukázal na to, že Európa vstúpila do nového obdobia. Ukrajinská kríza bola tým, čo, tým, týmto udalosťou, ktorá výrazne zmenila pomery. Vstúpili sme do obdobia, ktoré nazývam obdobím studeného mieru. A mier, pretože nikto si neželá, neželá nejak vojnu alebo vojnový konflikt, ale uh, studený mier, pretože vidíme návrat niektorých predchádzajúcich praktík, e, hybridné vojny alebo nejaké vojny zastúpenia, zastupnícke vojny. A niektoré krajiny sú formou takýchto zmrazených konfliktov výrazne destabilizované a ohrozované. Ruský prezident často hovorí o novej rovnováhe v rámci sveta, ktorá má slúžiť záujmom veľmocí, ktoré majú byť rešpektované. Blížime sa k novej jalskej konferencii ak Západ toto dopustí, tak to bude historické pochybenie a hamba. Musíme sa zomknúť, ukázať charakter. Musíme sa jasne postaviť a obhajovať našu víziu, víziu spojenej spoločnej Európy. Žijeme v ťažkých časoch, pretože svetoví a regionálni lídry preukazujú rôzne prístupy a sledujú rôzne ciele v politike Pričom politika má modernizovať, vzdelávať, má ísť cestou a nie cestou konfliktu a bojov. Ak ale nemáte nejaký spoločný cieľ, tak potom e, sa dá to riešiť pre mnohých e, len formou vojny. Potrebujete nejakého vhodného nepriateľa. Je ľahké destabilizovať. Štáty sa dajú rozkladať jednoduchým spôsobom, e, mocnými susedmi, ale nalomené spoločnosti môžu obnoviť znova len ľudia, národy a nie veľmoci. Dá sa ľahko narušiť poriadok ale vyžaduje si to veľa času, aby ste opäť ho nastolili. Bohužiaľ, to je presne to, čo dnes vidím v niektorých častiach Európy. Cieľom múdrej politiky by nemalo byť vytvárať zmrazené konflikty a obsadzovať územia vašich susedov. V 21. storočí nie je múdre posúvať hranice, treba uvažovať nad rámec existujúcich hraníc. Cieľom múdrej politiky je zabezpečiť vzdelanie pre krajiny, pre národy, zabezpečiť prosperitu, vybaviť občanov právomocami, vytvárať slobodné a tolerantné spoločnosti. Nechceme sa predsa vrátiť do časov, kedy, do čas, kedy si rozdielovali veľmoci sféry vplyvu. Nemôžeme dovolovať, aby politické záujmy opäť rozdielovali a okupovali územia zvrchovaných štátov. To, čo sa stalo na Ukrajine, je trpkým, trpko pripomienkou, že Výdobytky progresívneho ľudstva nemôžu byť vnímané ako samozrejmosť. Nikdy sme si neželali opätovné prepuknutie konfliktu v Európe, ale bohužiaľ dnes v Európe prebieha vojna. A síce na Ukrajine. Pre mňa, pre nás je Krym Ukrajinou. A Ukrajina je Európou. And I can... Keď zrušíme vízovú povinnosť pre ukrajinských občanov, to by bol vynikajúci krok, aby sme umožnili Ukrajincom cítiť sa vítaní a podporovaní Európanmi. Nemajú poznatky o minulosti. Ani my, a keď sa nenaučíme poučiť sa z histórie, vrhne to tieň na našu budúcnosť. Potom dáme šancu populistom, aby využili ľahostajnosť, ignoranciu a zmenili minulosť tak, ako sa im páči, alebo obraz minulosti. Európsky dom dejín je pripomienkou tragickej minulosti A všetky tieto poznatky v takejto forme by mali prejsť na ďalšie generácie. Myslím si, že mladým ľuďom musíme odovzdať veľmi dôležitú lekciu, že mier nie je daná vec. Neexistuje automaticky a závisí od každého z nás, ako ho ochráni. Pier, mier nie je len absenciou vojny. Mier je právny štát. Mier je ľudské právo. Každý mladý Európan by mal schopný pochopiť, ako verdunská bitka napríklad vznikla a kam patrí v, vo veľkom kolese dejín Mali by pochopiť sny tých, ktorí zabezpečili, že Európa už nikdy sa nestane bojskom. V 21. storočí európske nezhody by sa mali vždy riešiť v parlamentoch a nie na bojskách. Projekt európskej integrácie tento sen dáva do reality. Európa nemôže byť ostrovom stability v oceáne celosvetovej nestability. Európska únia čelí množstvu kríz. A ďalšie krízy pozorujeme, napríklad možný Brexit alebo vzostup nacionalistov, populistov, pristahovalecká kríza. Nesmieme dovoliť, aby Európa upadla do morálneho marazmu, do krízy, do nedostatku solidarity, do krízy hodnôt. či už ide o migráciu, či sankcie voči Rusku. Vždy musíme stať vedno, zjednotení sme rodinou. Rodina v kríze sa drží spolu. Každý v rodine musí prispieť svojou hrivnou, musí riešiť problém a nie byť problémom. Bulharsko je hrdé na to, že vždy bolo súčasťou európskych riešení a koná solidárne a zodpovedne. Európska únia má jedinečnú e, významnosť a silnú politickú legitimnosť, pretože tu existujú mierové rozpravy, pretože zdieľame základné práva, základné pravidlá a pretože sme dosiahli bezprecedentnú úroveň spolupráce medzi 28 členskými štátmi, Európska únia je jedinečný mierový projekt. Každý národ je v nej rovnako dôležitý. Žiadny štát nie je na periférii, žiadny štát nie je podriedený inému. Terorizmus, klimatické zmeny, hospodárska kríza a ďalšie problémy presahujú ponad hranice, to sú transnacionálne problémy a my spoločnými úsiliami a spoluprácou, ktorá nie je už iba voľbou, ale nevyhnutnosťou, bojujeme s týmito nešvarmi. Vidíme chaos okolo, okolo našich hraníc, zlyhané štáty, brutálne záujmy kriminálnikov, pašeráci ľudí, ktorí si nevážia ani ľudský život. Toto všetko vidíme a práve preto operácie Frontexu a Organizácie NATO pri našich hraniciach prišli práve včas, pomáhajú ľuďom, ktorých život je ohrozený. To je univerzálna hodnota. Ale je tiež zásadné rozlišovať, rozlišovať medzi tými, ktorí utekajú, pretože si chcú zachrániť holý život a pred migrantmi, ktorí hľadajú lepšie perspektívy. Dnes kríza utečencov je zásadnou pre Európu. Je možné, že zmení Európu politicky, hospodársky a spoločensky populizmus, nacionalizmus, všetky rozdiely sa jednoducho touto krízou ešte zväčšili, e, rozdúchali. Tejto fáze, kedy plynú do Európy obrovské toky migrantov, Európska únia musí demonstrovať zodpovednosť za solidaritu. Bulharsko preukázalo, že je lojalným partnerom únie. Sme v priamej ceste krízových zón Európy. Európa má v Bulharsku svojho ochrancu vonkajšej hranice, ukazujeme solidaritu v šengenskom priestore a poskytujeme humanitárny status tým, ktorí splňajú kritéria humanitárneho statusu. Bulharsko plní všetky svoje povinnosti členského štátu Európskej únie a preto musí brať, byť brané rovnako ako ktorýkoľvek člen šengenského priestoru a čo skoro musí byť prijaté do šengenského priestoru, pretože splňa kritéria bezpečnosti, kritéria, ktoré boli dané pre šengenský priestor. Bulharsko predsa plní schému solidaritu, solidarity, usídľujú sa v nej utečenci, Existuje tu proces spolupráce v juhovýchodnej Európe. Bulharsko iniciovalo spoločné vyhlásenie k migrácii a bezpečnosť a migrácia sú pre Bulharsko prioritou v, tento, v tomto regióne. Balkánske krajiny sú teraz prvé na rane, chránia Európu pred utečencami. Sme s frontom, ktorý zabezpečuje toleranciu, mierovú spolu, spolužitie mierové etnických menšín a chráni európsky blahobyt. Nesmieme tieto hranice zmeniť, musíme ich ochrániť. Chceme byť so všetkými priateľmi, pretože každý musí a môže prispieť k mieru a stability. Úzka spolupráca v otázkach migrácie a proti radikalizácii, proti násilnému extrémizmu, proti terorizmu. Toto sú ďalšie príklady, kedy Európska únia a Balkán patria k sebe. Nové integračné procesy majú historickú šancu pre Balkán, dávajú historickú šancu Balkánu zbaviť sa ťažkého bremena konfliktu, zbaviť sa nacionalistických doktrín, ktorí viedli k krvi prelievaniu v minulosti. Posilňovaním dobrých susedských vzťahov a tým, že jednoducho sme dobrým priateľom, dobrým susedom. To je zásadné pre politiku rozširovania a jasným indikátorom, či krit kritéria naozaj sú európske. Bulharsko hrá dôležitú úlohu pri posilňovaní erudície Európy v tomto regióne. Silne podporujeme regionálnu spoluprácu a pracujeme na zmierovaní, na integrácii. Summit východoeurópskej spolupráce bol minulý týždeň, a to v Sofii. Hovoril o úspešnom bulharskom predsedníctve, o 20. výročí tohto formátu, ktorý tu beží a ktorý sa stal autentickým hlasom tohto regiónu. Priatelia, musíme sa spojiť a vyvíjať spoločné stratégie a nie budovať e, pevnosti a e, chrániť krátkozraké národné záujmy. Musíme angažovať lídrov z politického, hospodárskeho a sektora, zo sektora občianskej spoločnosti a nielen hovoriť a diskutovať, ale implementovať, prispievať a riešiť problémy. Všetky nové hospodárske, demografické, politické sily vznikajú a to ešte len zdôrazňuje potrebu zintenzívniť prepojenia s partnermi, ktorí zdieľajú naše hodnoty. Transatlantické vzťahy sú strategicky dôležité vzhľadom na rastúce výzvy nášmu liberal, liberal. Svetlá budúcnosť pre Európu a pre Európanov si vyžaduje nový hospodársky model, taký, ktorý by reagoval na nadchádzajúce výzvy a ktorý by využil širokú škálu príležitostí Nový hospodársky model Európy musí byť dynamický a otvorený. Potrebujeme zvoliť nové prístupy a mechanizmy. Nemali by sme sa obávať fenoménov, ako je vzdialené hospodárstvo či elektronický obchod. Naopak, musíme ich privítať a využívať akúkoľvek inováciu najproduktívnejším možným spôsobom. Europe. Európa sa musí stať lídrom nové priemyselné revolúcie, inovácie či digitálnych technológií. Európa budúcnosti musí byť Európou podnikateľov, Európou technológií a inovácií. Áno, všetci chceme Európu, ktorá je dynamická, flexibilná, prispôsobivá, taká, ktorá zjednocuje a má vedúcu pozíciu. Čo musíme urobiť? Potrebujeme prevenciu. Musíme byť proaktívni, čo skoro odhaliť a vyriešiť krízy. Potrebujeme sa sústrediť. Zvoliť si jednu krízu, vyriešiť ju a byť hrdý, že sme to dokázali európskym spôsobom, našim spôsobom. Potrebujeme príjmať odvážne politické rozhodnutia. Únia naozaj toto mimoriadne potrebuje. Práve v časoch, ktoré sú náročné. Potrebujeme posilniť diplomáciu, rokovať a ďalej rokovať a nie bojovať, pretože použitie zbraní je dôkazom, že už došli argumenty. Potrebujeme stavať na zásadách, nie záujmoch. Musíme opätovne potvrdiť a neopätovne prerokovávať princípy právneho štátu ľudských práv a slobôd, územnej integrity, suverenity a neporušiteľnosti hraníc ktoréhokoľvek štátu v Európe a vo svete. Áno, čelíme rokom rastúceho rizika a neistoty, keď eh, prechádzame do eh, stále menej stabilného sveta. A áno, nejaký čas to potrvá, kým sa podarí dosiahnuť novú rovnováhu v novom multipolárnom svete. V tomto prechodnom období musíme budovať a znova budovať lepší regionálny a svetový poriadok prostredníctvom našich spojených síl. Musíme propagovať inštitúčné reformy, diplomáciu a princípy. Musíme podporovať tých lídrov, ktorí chápu, že rozdiely e, treba riešiť mierumilovne a nie prostredníctvom propagandy či vojny v zastúpení. A musíme naozaj pevne stať na tejto zásade, pretože pokiaľ tak neurobíme, tak podporíme zodpovedných lídrov, aby len ďalej situáciu destabilizovali. Priatelia, Európska únia je každodenný plebiscit našej vôle žiť spolu. História poukazuje na to, že bez neustálých snách všetko, čo sme získali, môžeme stratiť. Diskusie o migrácii, o Brexite, populistoch, euroskeptikoch. Tento záver iba opätovne potvrdzujú. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, musíme opätovne nastoliť dôveru vo vitalitu. A nedostatok alternatív európskeho projektu je naša jediná možnosť musíme roz, rozmietiť pochybnosti Európanov a po, uistiť ich o tom, že vieme, kam smerujeme. Dnes Európa predstavuje viac otázok než odpovedí. Občania vyžadujú bezpečnosť v neustále nebezpečnejšom svete a spýtujú sa, ako môžeme žiť v harmonii so svojimi susedmi. Rovnováha medzi právami a zodpovednosťou v európskej spoločnosti je zásadnou súčasťou odpovede. Musíme vonkajšiemu svetu, ako aj našim občanom ukázať, že veríme a že sme pripravení posilniť svoj potenciál. Otázky ako terorizmus, migrácia, mrazené konflikty sa nedajú riešiť bez toho, aby sme riešili základy problémov, geopolitické frustrácie a náročné konflikty. Preto je potrebné, aby sme posilnili štruktúry na riadenie kríz a posilniť úlohu strategického plánovania v európskej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Avšak musíme byť realistickí. Mnoho našich problémov má európske korene, sociálna exklúzia, marginalizácia, zlé vzdelávanie, neefektívny dialog medzi náboženstvami. Táto zmes problémov vytvára podmienky pre radikalizáciu. Terorizmus začína tam, kde zlyháva vzdelávanie Mnohí teroristi a zahraniční bojovníci sú Európania. Nezabúdame na našu morálnu povinnosť byť krajinou slobody, ľudských práv pre utlačených a ohrozených. Avšak taktiež e, zastupujeme pravidlá a hodnoty, ktoré stoja na právach, ale aj na zodpovednosti. Integrácia a vzdelávanie sú záväzkom pre oboch, pre hostujúcu spoločnosť, ako aj pre migrantov. Dnes je to jasnejšie než kedykoľvek predtým, že bez jasnej politiky a riešení, ktorá bude budovaná na dialogu, populisti budú zneužívať obavy občanov. Bez realistického prístupu bude náročné rozvratiť špekulácie, že niekto chce vybudovať Európu Európanom za chrbtom. Populisti a nacionalisti nás nútia k voľbe medzi hodnotami, ktoré sme zdelili od zakladajúcich odcov a od imperatív bezpečnosti pre našich občanov. My si však volíme obe. Volíme si aj hodnoty, aj bezpečnosť. Nevidíme protichodnosť medzi bezpečnosťou hraníc a dodržiavaním ľudských práv a slobod. Vidíme rozdiel medzi nacionalistami a patriotmi veľký európsky prezident, prezident de Gaulle, kedy si povedal, vlastenci sú tí, ktorí milujú svoju krajinu. Nacionalisti sú tí, ktorí nenávidia rozdiel. Today... Dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme moderný patriotizmus, nie agresívny nacionalizmus v Európe. Dámy a páni, uniformita princípov zahrnenia všetkých sfér do procesu integrácie do EÚ je kľúčom budúcnosti európskeho projektu. Je jasné, že národné spoločnosti sa líšia, majú rôzne historicky motivované reakcie na jednotlivé udalosti. Naša história a kultúra je naozaj rôznorodá a v tom práve spočíva bohato, bohatstvo Európy. To by však nemalo byť dôvodom zmeny podstaty európskeho projektu, tým by sme spustili Európu na dve alebo viaceré rýchlosti. Rovnosť európskeho zaangažovania má priamu relevantnosť pre našu vlastnú európsku identitu. Dokonca aj podozrenie, že by sme akceptovali Európu, ktorá by bola vybudovaná na rôznych rýchlostiach, už vysiela posolstvo o pochybnostiach o európskom projekte. Spúšťa to nerovnosť. Bola by chyba podceňovať potenciál rozvoja niektorých častí Európy, napríklad Balkánu bola by to historická chyba, pokiaľ by sme ich nepodporili, alebo ich prenechali na, na pospas vplyvu zo zahraničných bývalých e, mocností. Európske národy by nemali hrať proti sebe na, bez ohľadu na zájem. Existuje iba jedna odpoveď. Solidarita s tými krajinami, ktoré majú pred sebou dlhú cestu. Najmä v období víziev by táto solidarita mala prekročiť nástroje pre súdrž, politiku súdržnosti a byť súčasťou každej európskej politiky. Bez ohľadu na výstup z referenda zo Spojeného kráľovstva diskusia o európskych viacerých rýchlostiach bude naďalej pokračovať. My sa musíme vyhnúť e, likvidujúcej podstate diskusii o Europe à la carte. Nemôžeme si vybrať a e, solidaritu a otočiť Európu iba na zmes vzťahov založených na transakciách pretože každá krajina má rôzne problémy, s ktorými musí riešiť. Hra, v ktorej nikto nevyhrá, už aj v minulosti mala e, príšerné výsledky. Naozaj potrebujeme lepšie počúvať našich partnerov. Bulharsko je príkladom členského štátu, ktorý má strednú veľkosť, ktorý sa zmenil z periférnej krajiny na krajinu na čele, pokiaľ ide o Ukrajinu či Rusko, migráciu. Naše hranice sú hranicami Európy, naši susedia sú susedmi Európy. Máme, pre, máme pred sebou ťažké voľby, ale nikdy by sme ani nepomysleli na to, že by sme obetovali európsku solidaritu, pretože my, bulhari sme sa poučili, že geografia sa zmeniť nedá, ale iba reálna, skutočná európska integrácia dokáže e, zvrátiť rizika geografie na príležitosti. Vážení členovia Európskeho parlamentu, Celkom iste európska demokracia nie je dokonalá. Veľmi často a nie bez dôvodov nás kritizujú. Nie sme dokonali, ale darí sa nám to lepšie než mnohým iným. Nemôžeme presvedčiť euroskeptikov, ale mali by sme zmobilizovať pro Európanov. Chcem to povedať úplne jasne. Všetky predpovede zlyhaní a dokonca dezintegrácie Európskej únie sú nesprávne. V našej histórii sme pozorovali mnoho kríz a ako sa s nimi vysporiadať? Viac solidarity, viac ľudskosti, viac empatie, viac právneho štátu, synergii, vzdelávania, integrácie. Prvý demokraticky zvolený bulharský prezident Želiv Želev zvykol hovoriť Demokracia sa dá liečiť iba vyššou dávkou demokracie. Som si istý, že sa postavíme výzvam bez toho, že by sme museli sa vzdať našich základných hodnôt alebo z nich čosi ukrojiť. Urobili sme to tak aj predtým, viackrát. Bola by chyba, ak by sme toleranciu vnímali ako slabosť. Naopak, je to silný znak sily a rozhod- odhodlania rozhodnosti obhajovať náš spôsob života. Dejiny Európskej únie nás naučili, že v ťažkých časoch funguje len integrácia. Jediná zbraň, ktorú máme, aby sme dosiahli mier, bezpečnosť a ľudský rozvoj, je integrácia. Nie je to tak, že by sa krajina dokázala samotná, ktorákoľvek krajina, vyrovnať s týmito výzvami. Hranice, či sú teritoriálne, hospodárske alebo právne, sú pokušením, ale iba dočasným riešením a nie trvalo udržateľným riešením. Výzvy, ktoré sú pred nami, sú závažné a nemôžeme si dovoliť čakať, odkladať riešenia alebo ich presúvať na ďalšiu vládu alebo ďalšiu generáciu. Potrebujeme konať, potrebujeme rozhodnutia prijímať. Ľahostajnosť nie je cestou. Potrebujeme sa postaviť problémom a vytvoriť plán, ako ich vyriešiť. Kríz je tu mnoho. Jednou z nich je to, že dnešné Rusko nepodporuje zásady medzinárodného poriadku. Kremel stojí proti nám a pokúša sa destabilizovať Európsku úniu a snaží sa, aby v jadre nášho projektu zavládla nedôvera. Pokúša sa zničiť samotné základy Európskej únie, ktorými sú jednotnosť, solidarita a právny štát. Moskva iniciovala obrovskú operáciu, propagandistickú operáciu v Európe. Táto teraz šíri posolstva nedôvery, žiadne hodnoty. Cieľom tejto operácie je podkopať dôveru ľudí v Európsku úniu a to je ten, to najväčšie nebezpečenstvo. Podkopať vieru Európanov v integráciu a v náš spoločný osud. Otvoriť dvere duchom minulosti, nacionalizmu, populizmu, sféram, sféram vplyvu, mocným záujmom, ktoré údajne prevalcujú všetko, aj tie zásady, aj hodnoty. A zdá sa, že Rusom sa to darí. Vyzerá to, že my nejako nenapredujeme, že sme zaseknutí, zablokovaní a že sme zastavili jediný motor, ktorý nás hnal dopredu, integráciu. Zatiahli sme brzdu pri rozširovaní, pri Schengene a pri iných aktivitách a tým e, neriešime nič. Potvorím, potrebujeme otvoriť dvere, ktorými vpustíme čerstvý vzduch na, potrebujeme nový horizont, potrebujeme rozbehnúť motor integrácie, nové projekty integrácie. Čo potrebujeme je opäť posilniť základy nášho poriadku, našich hodnôt, ale samozrejme sa musíme aj prispôsobovať, adaptovať a otvárať sa rýchlo sa meniacemu svetu. Potrebujeme sa integrovať, nie izolovať. Musíme pozerať vpred, nie dozadu. Európa má zmysluplnú globálnu úlohu, ktorú zohrá ak sa zmobilizuje, ak začne nové integračné projekty. A potrebujeme rozlišovať medzi technikou a obsahom. Budúcnosť Európy nezávisí od techniky, technológií moci, európskych fondov, smerníc, manažmentu krízy a ďalších takýchto nástrojov. Budúcnosť Európy závisí od obsahu, od jadra toho, od srdca toho, kým sme, a to je právny štát. Budúcnosť Európy závisí nielen o tom, že nebudeme zabúdať na tie obrovské myšlienky, na námety, na idei a iba sa zaoberá technológiou. Nie, nesmieme strácať veľkú perspektívu, veľký obraz zo zreteľa. Veľkou otázkou je, aká je naša vízia pre Európu, ako čo povieme ďalším generáciám a čo urobíme s víziou našich otcov zakladateľov? Neviem, čo bolo na mysli tí, ktorí zakladali Európsku úniu pred 70 rokmi, hneď potom, čo okolo boli ruiny, devastácia z druhej svetovej vojny, e, hneď vtedy, hneď potom, čo každý nenávidel každého iného v Európe. Otcovia zakladatelia vedeli, že mier je jedine možný vtedy, keď národy začnú spolupracovať takým spôsobom, že budúca vojna bude nemožnou. A oni to začali. Začali integrovať trhy s oceľou, trhy s uhlím a ďalšie trhy. Ich myšlienka bola neoslabiť národné štáty, ale posilniť ich, urobiť z nich úniu. Bulharsko bola vždy slabou krajinou, keď stála osamotená, samotná a dnes je Bulharsko silné ako hrdý člen Európskej únie a hrdý člen NATO. Veľká otázka je, kde chceme byť do roku 2030 alebo dokonca do roku 2050. Samozrejme, že vyriešime migráciu, bankovú krízu, dlhovú krízu a ďalšie krízy. Ale je to všetko? Naozaj chceme iba e, riešiť krízy krízovým manažmentom a skákať od riešenia jednej krízy k riešeniu ďalšej krízy? To je iba technológia, technika. To nie je sen, to nie je vízia. Ja chcem, aby sme zdieľali tieto naše spoločné sny a vytvárali históriu tak, ako to urobili otcovia zakladatelia. Bol by som rád, keby sme odštartovali nové motory integrácie a aby sme pokračovali v procese rozširovania Európskej únie v efektívnejších a koordinovanejších úsiliach európskej zahraničnej obranej a bezpečnostnej politiky, aby sme pokračovali s vnútroeurópskym digitálnym trhom, s úniou kapitálových trhov. Pokračujme, píšme históriu silnej Európskej únie so silnými a pres- pro- prosperujúcimi členskými štátmi. Ak zabudneme, že už nemáme niečo, čo nás jednocuje, nik- niekto iný nás prinúti sa sústrediť sami na seba, ale to bude opozične. Budeme v defenzíve voči tomuto. Ak začneme, ak prestaneme robiť históriu, niekto iný ju začne robiť. Niektorí chcú spochybniť naše základy, destabilizovať naše základy, nie, dajme novú dávku dôvery do Európskej únie, vdýchnime jej takéhoto ducha teraz a urobme to spolu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán prezident, za vašu pozbudzujúcu reč, za tento prejav. Ďakujem kolegyne, kolegovia, za tento živý potlesk. Myslím si, že pán prezident, môžeme povedať, že ste mali veľmi odvážny prejav. Na tých reakciách v snemovni bolo vidieť, že veľká väčšina kolegyň kolegov zdieľala váš názor, ale určite sú tu aj takí, ktorí majú úplne iný názor a Ja si dovolím povedať, že ja sa radím k tej prvej skupine a chcem sa poďakovať za túto odvážnu reč a tento prejav. Ďakujem pekne.